Madame Grasle est-elle prête à rapporter? Pani Grasle, ste pripravená, aby ste nám prednesla svoju správu? You have to knock. Mes chers collègues, si vous n'y voyez Vážení kolegovia, prosím, budeme pokračovať v zasadnutí, ak nemáte nič proti. Pani Gresle, ste pripravená? Madame la présidente, vous avez la parole. Pani predsednička, máte slovo o nových pravidlách, ktoré sa budú vzťahovať na rozpočet únie. Prepačte, pán predseda, prekvapili ste ma. Nevedela som, že som na rade. Pán predseda sa ospravedlňuje, takže budem pokračovať po nemecky. Rozpočtené riadenie a mm, prehodnotenie rozpočtu naredenia. E, tú správu som e, s e, drobným uneskorením pripravila a teraz sa prekladá. Ja som to vypracovala v angličtine a na rozpočtu už bol rozdaný poslancom. Lehota je 18. januára na pozňujúce návrhy a rozpravu budeme mať 21. januára. Hlasovať sa bude 5. februára o návrhu s pravie o stanoviskách a potom budú trialógy. Um, my sme dostali dve stanoviska a, a FED a SEDE a um, pán um, príjme stanovisko a tiež uh, výbor pre kontrolu spočtu, kolega Kamazoč uh, vypracoval stanovisko. Ja som hovorila s oboma s pravdajcami a už som zohľadnila to, čo sa dalo zohľadniť a zapracovať a už E, pri, začala pracovať pracovná skupina na um, prípravu um, delegovaných um, predpisov a um, táto sa, uh, pracovná skupina zúčastnila na technickom kole zastanutí v septembri, oktobri a um, pracovná skupina bude ďalej pracovať um, potom s radou a v krátkosti chcem povedať, že rozsvedčené riadenie a to je um, dôvod pre um, túto revíziu uh, byť prispôsobené na smernice o uh, verejnom obstarávaní a o koncesiách a um, členské štáty majú dva roky lehotu na to, aby sa prispôsobili a preto uh, musí prehnotenie tohoto nariadenia vstúpiť do platnosti a e, k e, ťažiskom je e, tu e, verejné obstarávanie a e, komisia e, zavedla klasie e, lehoty, viac transparentnosti pre elektronické obstarávanie e, a e, väčšia prúznosť a to um, je následné uh, zmeny um, zmluv. Uh, tu na, uh, v výbore pre kontrolu spočtu uh, to nechceli prijať, ale my si myslíme, že sa to dá prisobiť, uh, hlavne ak uh, máme uh, za sebou uh, veľké ťažké uh, výberové konania. Dôležitým cieľom komisie je, e, aby e, na základe už e, existujúcej centrálnej databázy, kto robil podvody a pra peniaze a uvádzal nesprávne údaje, tak má byť zapísaný do tejto centrálnej databázy a na túto databázu um, budú mať prístup všetci, kto nakladajú s európskymi peniazmi, aby sme um, neustále z nedbanlivosti uh, dávali ďalšie peniaze ľuďom, ktorí uh, stále robia podvody a preto je táto um, databanka uh, dôležitým príbehom, ale to aj tiež ťažký a problematický e, problém, preto ja som na tom e, roky pracovala a mám tu poznáte návrh, ktoré som predložila a chcem ich krátko predstaviť. E, je to, dúfajme, posledný poznáci návrh rozpočtu a tiež aj e, posledná príležitosť na naprav problémov pri plní e, nariadenia rozpočtu a aj odporúčanie, ktoré e, rozpočet obsahuje. Preto som e, tento pozmeňujúci návrh e, sústredila e, len v tej oblasti, čo navrhuje komisia. Môj pozmeňujúci návrh číslo 2 e, predpokladá, že budú pravidlá pre uznanie mimovládnych organizácií ako medzinárodných organizácií. Toto um, doteraz uh, sa robilo um, ľubovoli a svojvoli komisiu a teraz to musí byť upravené v delegovanom uh, predpise jednoducho, aby uh, sme zabranili nerovnoprávnu zachádzaniu s mimovládnymi organizáciami. To sme zabezpečili, že keď je nejaká organizácia klasifikovaná ako medzinárodná, tak môže dostať peniaze EU bez výberového konania a má um, priam prístup peniazom, preto podľa mňa je dôležité, aby sme opravili, že mm, táto klasifikácia mm, organizácia ako medzinárodné organizácie musí byť e, mm, postavená na istých kritériách môj pozmeňujúci návrh 23 e, e, uplatňuje článok 67 a 209 ODPP pri zohľadnení výsledkov posledného korného stola k otázke z 13. novembra môžem povedať, že to bolo dosť e, ťažký riešok a teraz e, dúfam, že sme e, tu pripali rozšenie, ktoré všetci uspokojí a ktorých všetky uspokojí a v pozmeňujúcom návrhu 5 sme pripravili povinnosť komisie, aby poskytla všetky informácie poslancom a nielen vybrané informácie. Pozmeňujúci návrh 5 11. tiež e, e, bol požiadavaný od Transparency International a pozmeňujúci návrh 13 e, upravuje právo na informácie parlamentu pri rozhodnutiach o vylúčení z e, dôvodov e, ochrany údajov, e, ktoré neboli zo strany komisie zverejnené na, informa- na internete. Tu máme právo zistiť, aké rozhodnutia boli prijaté. Pozície návrh 15 sa týka možnosti pri korupcii, financovaní terorizmu a obchodovaní s ľuďmi zakázať kandidátom zúčastňovať sa na výberových konaniach od 5 rokov až po trvalý zákaz toto e, je e, usmernenie tohto e, panu, ktorý môže na no, doživote vidieť takýto zákaz. si návrh 17 um, upravuje mechanizmus pre členské štáty, ktoré nesplňa svoje záväzky naplniť túto databázu z komisii a no, potom e, škody e, dostane príslušný členský štát e, k náhrade, pretože bez negatívneho stimulu by tu nebola žiadna spolupráca. Ďalší plnúci návrh v prípade otázok týkajúcich sa sociálneho poistenia a Pozmeňujúci návrh 22 sa zaoberá dvorom auditorov, kde sme navrhli určité zmeny a zavedenie povinnosti komisie sa tu nás odpovedať. A e, treba sa e, zamerať na problémy, o ktorých hovorí e, dvor auditorov a nevyjadrovať sa k celkovej správe, ale tým konkrétnym ale tým konkrétnym výhradám. Ale tento bod zrejme ešte bude musieť prespracovať, tak som to preslúbila. Jednoducho ide o to, aby sme skrátili ten, ten čas, pretože to môže trvať mesiace, kým sa takáto osobitná správa schváli. A my by sme mali e, ča, ten čas skrátiť. Takže 22 ešte troška preformulujem, ale nemala som čas so všetkými rokovať, s ktorými som chcela alebo mala rokovať. Niektoré pozmenujúce návrhy sú potom k mechanizmu, mechanizmy a nové delegované akty a priame zapracovanie do rozpočtu. Tu ide o konkrétne práva, ktoré sa týkajú tých návrhov, to je 6, 18, 16 rada mala rovnaký názor a povedali sme, že to môžeme celkom prevzať a nemusíme sa k tomu venovať v rokovaniach, aby sme chválili to, čo máme. Technické návrhy potom sa snažia zlepšiť formuláciu textu, aby bol zrozumiteľnejší, aby viacej vyhovoval už existujúcim právnym e, predpisom a podobne. Ide tu o tieto pozmenujúce návrhy, keby si to poznamenali jednotka, peťka, sedmička, deviatka, desiatka, dvanásť, osemnásť, devetnásť a dvadsať. To sú technické zmeny, technické pozmenujúce návrhy. Toľko, pán predseda, za mňa. A chcem ešte povedať, že pravdepodobne ešte niektoré pozmenujúce návrhy bude musieť sama pripraviť, pretože veci vyzerajú tak, že by sme sa mali pokúsiť práve túto databanku čo najlepšie upraviť a to vôbec nie je jednoduché. Sú tu pozmenujúce návrhy aj Transparency International, ale sú tu aj mnohí ďalší, ktorí majú záujem o túto debatu. Čakám na ich vyjadrenia a som pripravená aj pripraviť legislatívny text, aby ste videli, kde sa tie zmeny navrhujú. Toľko zatiaľ za mňa. Ďakujem. Ďakujem, e, pani predsednička, za to, že ste e, nám vysvetlili, ako sa môže zlepšiť tento návrh smernice mm, aby sa vyjasnilo fungovanie verejného obstarávania a zabezpečila sa transparentnosť. Je dôležité, e, aby sa to zohľadnili aj podniky, ktoré E, neplatia svoje povinnosti, e, napríklad e, hm, odvody a tak ďalej. Ale je Európa na mieste, na to, na, na mieste, aby kritizoval toto správanie, pretože Európa takisto neplatí svoje faktúry. Čiže ďakujem pani predsedničke Gresslerovej, Gressle za túto správu. Do 8. januára 2015 môžete predkladať pozmeňovacie návrhy a 8. januára budem mať výmenu názorov a 5. februára e, potom náš výbor bude hlasovať o pozmeňovacích e, návrhoch a o tomto pozmenenom texte. Ak e, sa nikto nehlási k tejto téme, či hlási, nech sa páči. Merci, monsieur le, le président. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po rumúnsky. Uh, <clears throat> raportul, într-adevăr, este, este bine redactat spravodajca eh, dobre povedal, že toto je veľmi dobre napísaná správa. Ja by som chcel zdôrazniť ešte pár vecí. Transparentnosť. Najprv by sme mali vo svojich pozmeňovacích návrhoch dobre vysvetliť, čo je to transparentnosť. Sankcia. Sankcie hovoríme eh, často o sankciách, eh, ktoré by mali zaplatiť tých, ktorí nerešpektujú eh, platné pravidlá. A mali by sme takisto vyjasniť, eh, ktoré mm, sankcie treba zaviesť, pretože nie je to úplne jasné. Mali by sme teda vyjasniť tieto myšlienky. Hovoríme tu o maximálnom období 5 rokov, aby sa aplikovali tieto sankcie. Ale aké sú prípady, na ktoré možno vzťahnuť tieto sankcie? akým spôsobom môžeme povoliť niekomu, aby sa zúčastnil verejného obstarávania. Potom e, vonkajší audit ako by sme sa mohli eh, využiť, ako by sme mohli využiť túto možnosť, ako sa robí interne a externe. Čiže mohli by sme spolu zostaviť mnoho pozmeňovacích návrhov. Myšlienka je tá, aby sme mali kontrolu nad verejnými financiami. A myslím si, že táto správa vo veľkej miere zlepší túto kontrolu. Mali by sme stanoviť ako napísať tieto pozmeňujúce správy a potom e, v správe vysvetlíme daňovému podplatníkovi, ako sa využívajú verejné peniaze, na čo boli vynaložené a či bol dodržaný zákon. A ďalšia myšlienka, databáza. Je to dobrá myšlienka, dobrý postup a myslím, že by sme to mohli podporiť. tí, ktorí sú e, v tejto databáze, by sa tam mali dostať na základe neutrálnych kritérií, pretože príjemcovia e, tejto databázy by nemali e, zautočný na, toto rozhod- na to rozhodnutie s tým, že niektoré kritéria neboli rešpektované. Čiže potrebujeme nejakú jasnú procedúru ohľadom tohto. Nech sa páči, pán Gajer. Pán predseda, v minulom legislatívnom období som bol spravodajcom, tiež spravodajcom za socialistov a spolupracoval som s pani Gresslerovou a e, plece pri pleci sme sa zúčastňovali rôznych trilógov, ktoré boli veľmi technické, ale dôležité. A preto som s veľkým záujmom počúval a Inge mám s jedným bodom veľký problém, to je pozmeňujúci návrh 22. Takto by som to povedal. Táto klauzula o ge- generálnom e, splnomocnení dvora auditorov alebo tie možnosti úveru zo strany komisie, tam mám s tým problém, pretože posledných 5 rokov sme k tej či onej správe dvoru auditorov alebo osobitnej správe dvoru auditorov vždy povedali, že to je správa, ktorá bola nekritická. Nekritická v tom zmysle, že by dvor nekritizoval komisiu, ale je tu aj výbor pre kontrolu, ktorý aj tú správu eh, a dvor riešili v sametových rukavičkách. Takže my, Európsky parlament, eh, výbor pre rozpočet, rozpočtovú kontrolu sme politické grémium, takže to, čo odporučí dvor, by sme mali použiť a nemali by sme to brať ako niečo vytesané do kameňa, keby sme to takto použili ako kritiku hneď automaticky na komisiu. Potom politicky nepracujeme. Dvor vieme, že má niekedy problémy, zásadné politické problémy s komisiou a jej postupmi, ale ja ako volený zástupca to vidím inak. Napríklad priama rozpočtová pomoc pre rozvojové krajiny. Ja ako volený poslanec to vidím inak ako dvor auditorov. Čiže jednoducho chcem len povedať, že pri tomto bode mám celkom iný názor ako dvor auditorov v minulosti a ako to v minulosti formuloval. A tu komisia argumentuje samozrejme nie z hľadiska rozpočtu len, ale aj politicky. A to je jej povinnosť. A čitatelia správ dvoru auditorov, ja dúfam, že ich je veľa, musia dokonca tam vidieť aj to politické hodnotenie komisie. Ak to takto obmedzíš, Inga, ako to navrhuješ, tak tie osobitné správy sa obmedzia len na to, že sa stanú len účtovnou kontrolou, číselnou kontrolou a z účtovného hľadiska budeme komisiu kritizovať a odoberieme jej možnosť politickej reakcie. A ja si myslím, že to je nesprávne vzhľadom na tie politiky, ktoré sledujeme. Tak ťa chcem poprosiť, keby si sa nad tým ešte zamyslela, a komisia má naozaj pravdu, že môže argumentovať aj politicky. My sme predsa politické grémium a my vieme zistiť, či politický argument komisie je pravdivý alebo vymyslený. To je naša úloha predsa, preto sme tu a máme mať aj dostatok odvahy na to, aj sme povedali, že táto argumentácia komisie nesedí, ale ja myslím, že nemusíme e, zmeniť rovnosť zbraní takto jednostranne v prospech dvora auditorov a ja si myslím, že my sme dosť ostražití na to, aby sme vedeli aj politicky veci zhodnotiť a preto si myslím, že by sme mohli niekedy aj zamiet, môcť zamietnúť návrhy účtovného dvora a preto si myslím, že by si to mala ešte raz vážiť a takto upraviť. Madame Gressle, voulez-vous... Pani Gressle, chcete odpovedať na tieto dve pripomienky? Um, lebo aj tak máme dosť času do 8. januára na to, aby sme predkladali pozmenujúce um, návrhy. A potom, ako som povedal, hlasujeme až 5. februára. Samozrejme, pán predseda, budem odpovedať veľmi stručne. K tej databáze hovoríte, že nebudú žiadne postihy um, pri vylúčení z um, databáze, ale e, sú um, trestnoprávne postihy, ak členský štát uh, uplatní uh, tieto trestnoprávne postihy za korupciu a tak ďalej. EU nemôže takéto sankcie uložiť a uh, keď ide o uh, podvody s peniazmi EU, tak to je, e, ak to máme vylúčiť, to je jediný postih, ktorý môžeme uložiť a mm, toto je dôležité a táto databáza mm, bude e, mať možnosť, aby členské štáty konzultovali v tej databázi e, verejné zmluvy, aby sme zabezpečili, že tí, ktorí spáchali podvod, už nebudú môcť tak konať a zatiaľ tam bola jedna firma zapísaná, pretože to súdne konanie bolo ťažké a preto je toto otázka, že čo bude fungovať mať e, následne e, v tejto e, rôznorodej EÚ. Je to otázka, ktorú nemôžeme podceňovať a ja som veľa času strávil s touto databázou. Dúfam, že to, čo je teraz navrhnuté, je lepšie a bude to lepšie fungovať ako to, čo sme to teraz vymysleli. My máme tú databázu ako parlament, sme ju presadili v roku 2006 v reforme počas finského predsedníctva rady, ak si na to spomínate. Odtedy sa s tým zaoberáme a mm, to bol príbeh, ktorý, ktorý rada nikdy nechcel a preto to nefungovalo, ale sa nám padrilo e, do toho členské štáty lepšie zapojiť a mm, mohlo by to nabehnúť, ale nie je to jednoduché, je to ťažký problém, pretože e, samozrejme to, čo hovoríte, e, teda rozhodnutie súdov tiež doteraz bol problémom. V poznúcom návrhu dvoru auditorov. Ja som e, o tom e, dlho rozmyslela a náš problém je, že dvor auditorov e, dostal zlé známky od ostatných národných dvorov auditorov alebo kontrolných orgánov v tzv. Mhm. partnerskom hodnotení. Keď dostane dvor auditorov predpísané, ako on ako kontrolór má zaobchádzať s predmetmi kontroly. A to e, nie je upravené v žiadnom členskom štáte e, a my si to predstavujem tak, a tiež sme to e, dohodli s dvorom auditorov, je, že prirodzene on má záujem konzultovať s komisiou a v rozpornom konaní, aby zapojil do toho ostatné inštitúcie, ktoré môžu a teda bude nastane tu rozporné konanie, ale doteraz toto rozporné konanie trvá šela nedlho. Niekedy eh, komisia mala na odpoveď 2,5 mesiaca a týchto 2,5 mesiaca je problém. My sme povedali, že eh, teraz eh, na celé konanie majú 2,5 mesiaca a keď odpovedáte, musíte odpovedať v tejto lehote a potom dvor musí po dvoch mesiacoch ten dopis zverejniť a ja chcem hovoriť, že aby že e, zapojenie komisie do toho rozporného konania sa nevyužíva na ten účel, ale len na prieťahy v konaní. E, videli sme to pri e, vyšetrovaní programov, prečo tam boli nesprávne číslo a keďže komisia tento výsledok nechce, tak sa celé konanie preťahuje a mesiac po mesiaci a tu musíme učiniť e, zadosť e, obom a keďže má na to aj účtovný dvor e, záujem, tak mali by sme tú lehotu skratiť a mali by sme povedať dvoru, že teraz my ako zákonodárca my robíme E, podrobné skúmanie a e, to sa v tom partnerskom hodnotení e, národných kontrolných orgánov hovorilo, že prečo vy si nechávate takúto dlhú lehotu, tým si rúcate dôveryhodnosť. A v, e, oni s komisiou sú aj tak na jednou, jednej lodi, to doteraz všetci hovorili a e, ja e, si myslím, že e, to sú výsledky, ktoré nikto nechce, ale dvor auditorov musí mať posilnené stanovisko voči kontrolnému subjektu. Ja som o tom rozprávala a otázka, ako to nakoniec bude vyzerať, ešte nevyjasnená. Aj účelný dvor dúfal, že e, z toho bude mať viac, ako som navrhla. No musím povedať, že musí byť našou úlohou stanovisko účelného dvora a dvory dôryhodnosť naozaj posilniť a musíme e, sa zrieť e, konania, kde um, presne sa um, predpisuje, ako majú s každým zaobchádzať ale bolo by pekné, keby sme o tom mohli rozprávať. Très bien, et eh bien voilà une invitation qui a été... Dobre, čiže to bolo eh, výzaj na diskusiu. Budeme pokračovať nej neskôr. Čiže myslím si, že <clears throat> s týmto môžeme uzavrieť. A teraz dávam slovo pánovi Taranovi kvôli dohode medzi EÚ a Senegalskou republikou o, o rybolovných právach. Merci, monsieur le président. Indeed, we have to finalize the... Naozaj musíme dokončiť dohodu o rybolove, rybnom hospodárstve s republikou Senegal a dobrá správa je, že z hľadiska rozpočtu sú platby a e, zaviazané prostriedky v rovnováhe. Ide tu o málo peňazí, 9,61 milióna a čo mám povedať? Dohoda, o ktorej hovoríme, hovorí o referenčnej tonáži tuniaka 14 tisíc tón za rok a tá ďalšia ryba je black cake, ktorého je 2000 tón do roka. Komisia si myslí, že toto je v rámci limitu E, nadbytku ryby, ktorá sa môže vyloviť bez ohľadu na obnovite, bez dopadu na obnoviteľnosť e, týchto druhov e, ryby. Toto je teda limit, po ktorom zníži EÚ svoj príspevok pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, tak vedecké e, rady sú roz, e, roz, rôzne, ale väčšinou sa hovorí, že dochádza k nadmernému výlovu rýb a preto treba zabezpečiť, aby rybné hospodárstvo v týchto regiónoch bolo vykonávané na regionálnej úrovni. To je podľa mňa veľmi problematický aspekt tejto dohody, ale ja neviem, či je to vec nášho výboru. Uh, to je určite e, problém skôr výboru pre rybné hospodárstvo. A ja odporúčam, aby rozpočtový výbor pozitívne posúdil túto navrhovanú dohodu. Ja tu nevidím žiaden rozpočtový problém alebo finančný problém. Ale chcel by som ešte niečo povedať, nad čím by sme sa mohli zamyslieť, ale v stanovisku to nemôže byť zapracované, pretože to nie je v súlade s postupmi v prvom prípade, keď ide o dohody v rybnom hospodárstve, máme tu problém s nedostatkom sankcií pre plavidlá, ktoré nedodržiavajú limity licencie. Členské štáty majú určité povinnosti hlásiť niečo komisii, aby sa dodržiavali limity, ale ak sa nedodržiavajú, tak komisia nemá veľa toho v zbraní, zbraní môže uvažovať o neudelení licencie týmto plavidlám členských štátov. Chcem ešte povedať, že rozpočtový riadok pre rybné hospodárstvo sa kvôli transferom tento rok viac ako zdvojnásobil. Je to dôsledok rybolovu v partnerských krajinách, kde bolo viac lodí EÚ, než sme očakávali a to sa týka potom aj našeho nadbytku rybolovu v týchto vodách. A neviem, že pri, e, čo, e, tá referencia na e, to náš, ktorá je uvedená v niektorých dohodách, sa líši od ozajstných úlovkov. A niekedy môže byť dvojnásobná ako referenč na tonáža. Prečo? majú platiť za to štáty, ktoré sú vlastníkmi tých e, rybovných plavidel. Toto je v zásade úvaha do budúcnosti a nemala by zabrániť e, vstupu tejto dohody do platnosti. Ja chápem to tak, že Lehota na predloženie e, pozmeňujúcich návrhov je 18. decembra. Ak súhlasíte, pán predseda, budeme mm, hlasovať 19. decembra. Ďakujem, pán Taho. Chcem len povedať, že pozmeňovacie návrhy predkladajte do 9. decembra. A prijímať toto budeme 19. januára. Takže, vážení kolegovia, čo sa týka správy pána Taranda, máte nejaké e, pripomienky? Nie. Ak nie, tak potom dám slovo pánovi Gajerovi, aby nám predstavil svoju správu o Európskej agentúre e, pre vzdelávanie v sektore polície a bezpečnosti CEPOL. Ähm, Ďakujem veľmi pekne, to rád spravím. Keď sa pozerám na osud európskych agentúr z hľadiska histórie, tak vždy musím myslieť na tie lavobočky šlachticov zo stredoveku, ktoré sa z rozkoše splodili, ale keď sa narodia, sú skôr na obťaž. A CEPOL, to je Európska policajná akadémia, ktorá je tu preto, aby zabezpečovala ďalšie vzdelávanie policajtov eh, v našich členských štátoch, aby mohli vykonávať cezhraničné aktivity na boj proti trestnej činnosti. A má taký tragický osud táto inštitúcia, pretože napríklad v Spojenom kráľovstve sa CEPOL presťahoval. V poslednom legislatívnom období sme o tom intenzívne hovorili. Bola to diskusia, ktorá sa, ne, neviedla po línii, ktorá sa viedla po línii výborov a nie politických strán pretože niektorí si mysleli, že CEPOL by mal byť v Hágu a potom tu boli výbory, ktoré mali iný názor, napríklad Libe mal iný názor. Prečo Den Haag? Pretože Haag je už sídlom dvoch ďalších agentúr pre policajnú spoluprácu v trestných činoch Eurojustu a Europolu a my sme dúfali, že to bude viesť k uľahčeniu ak budú tieto inštitúcie na jednom mieste, že dojde k synergickým javom a úsporám, ale kolegovia, kolegyne, je to vždycky tak v EÚ, že v nedelu sa hovorí, že musíme šetriť a keď s tým prídeme, tak sa povie, že sa milíme. Takže táto agentúra skončila v Budapešti, čo je tiež pekné mesto, ale naša predstava o úsporách sa takto nedala zrealizovať. Teraz má CEPOL nový právny základ pre fungovanie a náš výbor sa má k tomu vyjadriť. A to ale nemení úlohy CEPOLu. Nemení sa tým ani vnútorná štruktúra CEPOLu. A stanovisko výboru pre rozpočet môže byť preto veľmi skromné. Ja som prišiel len s veľmi malým počtom pozmenujúcich návrhov smerujúcich k tomu, aby CEPO mohol čo najširšej miere spolupracovať s ďalšími inštitúciami a keď iné agentúry pracujú v policajnej oblasti a sú niekoľko tisíc kilometrov vzdialené, dúfajme aj tak, že sa im podarí spolupracovať a dovolil som si navrhnúť Budapešť ako provizorné sídlo. Prepačte, pán Dojč, to nie je útok na Maďarskú republiku, ale je to pre mňa e, taký, e, také malé vrtanie, pretože som chcel naznačiť, že pokiaľ ide o sídlo agentúry, mám iný názor, iný názor ako výbor Libe, ale ja som to jednoducho tu chcel ešte raz E, zdôrazniť z hľadiska rozpočtu a úspor. Toľko k predloženej správe. Ďakujem. Ďakujem. Pán Gajer, e, chcete niečo povedať k tejto správe? Nie, nikto nič nemá. Takže len by som povedala. A, predsa len niekto, nech sa páči. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ďakujem, pán predseda. Mm, no, dúfam, že vždy ma budete takto veľmi zdvorilo vyzývať k slovu a dúfam, že aj Maďarsko budete takto zdvorilo vyzývať k činnosti v každodennom živote. Ale to nie je podstatné to, čo som chcel povedať. Z pohľadu rozpočtu je veľmi ťažké pochopiť to, čo nám e, predstavil pán Gajer a to, čo vlastne je v jeho správe vo forme pozmeňovacieho návrhu. Ja súhlasím s tým, aby sídla európskych agentúr mali mm, nejaké miesto v takom plánovaní, hej, aby to bolo plánované, ten výber miest. A tieto agentúry by mali fungovať eh, čo najekonomickejším, najúspornejším spôsobom. Eh, čo sa týka agentúr, ktoré sú aktívne v rovnakej oblasti, by sme potom mohli porozmýšľať nad tým, či dnes jednotíme, ale teraz tu o tom nehovoríme. My tu teraz musíme pochopiť, ako dosiahneme ďalšie úspory, čo sa týka fungovania agentúr. Návrh komisie e, je mm, iný, keď to porovnávame so správou a s pozmeňovacími návrhmi. Parlament a rada sa rozhodli, že Europol a CEPOL e, sa nezjednotia, ale bolo to jasne predsa povedané. CEPOL zostala Brit- v Spojenému kráľovstvu a parlament a rada sa rozhodli, Mm, že, teda, teda, že z Veľkej Británie toto pôjde do Budapešti. A z hľadiska rozpočtu toto má svoje výhody, pretože Budapešť vyšla ako víťaz z tohto uvažovania a prijala e, CEPOL, pretože zabezpečuje CEPOLu potrebnú infraštruktúru na to, aby mohol fungovať. 6. novembra došlo k sťahovaniu Cepolu do Budapešti a môžem povedať, že keď to porovnám s minulosťou, tak už sme urobili veľké úspory, pretože uh, prvých 10 rokov tá infraštruktúra Cepolu nebude stáť nič, teda niečo, čo by mal platiť európsky rozpočet. No a z pohľadu rozpočtu a aj správneho hľadiska je nepriateľný, pozmeňo, nepriateľný pozmeňovací návrh, e, ktorý potom e, e, spochybňuje už prijaté rozhodnutie. Čiže my sme sa už vyslovili ohľadom sídla Cepolu. A mne sa nezdá e, priateľná tá myšlienka, že budeme hovoriť o nejakom dočasnom sídle. Nám sa nepodarilo nájsť iné riešenie. Čo sa týka Cepolu, a to opakujem, sídlo v Budapešti už teraz prináša veľké úspory. To znamená veľké úspory. A e, samozrejme, aj ja som proti tomu, aby sa tu nejak rozmnožoval počet agentúr. A určite je dobré, keď sa zamyslíme nad tým, aký dôvod majú e, tieto agentúry dôvod fungovania, ale toto je úplne iná otázka. Ďakujem. Euh. Ďakujem. E, tak e, diskusia sa už začala. Bude prebiehať aj v inej, v iných výboroch, pretože na Libe vypočú spravodajcu 11. decembra. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, tie by mali byť predkladané do 16. decembra a vo výbore pre rozpočet budeme hlasovať 19. alebo 20. januára. Výbor, Libe bude hlasovať vo februári a na plenárke to bude prijaté buď koncom februára, alebo potom počas marca. E, takže e, keď sa nikto nehlási už k tejto téme, uzatváram diskusiu. A teraz ideme hlasovať. Najprv o správe pána Žerada Depre, e, sekcia 3, presun, transfer. Eh, pán Depre, najprv by som to rád prezentoval. Nech sa páči. Ďakujem. Najprv by som hovoril o transferi číslo 42. A i, mám tu dve dobré novinky. Dobré správy. Pán Gresle, ktorá predložila námietky a chcela ďalšie informácie od komisie, eh, tak dostala ich a je spokojná, tak vďaka tomu budeme môcť hlasovať dnes. Po druhé, čo sa týka obsahu, čo sa bude robiť s týmito peniazmi, ja by som vás chcel upozorniť na dve veci. Nová webová stránka komisie je e, veľká dobrá správa a e, nenájdete tu len jej organizačnú štruktúru, nevieme, výsledku to malo užitočnosť, ale bude sa sústrediť na potreby a očakávania používateľov. Čiže toto je naozaj veľmi dobrá novina. A vďaka tomu uh, sa bude môcť komisia obracať na občanov v ich rodnom jazyku. Čiže naozaj je to veľmi dobrá správa dobrá novinka. E, tu ide o transfer číslo 42. Ďakujem, pán predseda hovorí. Čo sa týka transferu 37, je to dôležitý transfer. O, ide o 44 miliónov eur, ktoré pochádzajú z úspor, ktoré sme urobili na, e, na administratívnych položkách výkonných agentúr a sú to operačné e, um, linky programov, položky, teda Erasmus+, a tak ďalej. A vďaka tomu môžeme znova použiť tieto prostriedky v rozpočte. Potom tretí transfer, pán predseda, 53. Je to malý transfer 25 miliónov, pardon, 1 milión 25 tisíc Ide o, o prostriedky na o periódu 2006-2013, ktoré sa už nedajú využiť a ide tu o, o sektor o, poľnohospodárskych záruk. A, takže navrhujem, aby kolegovia e, vyjadrili súhlas s týmito transfermi. Sú nejaké otázky, pripomienky, hovorí pán predseda? Takže môžeme kolegovia hlasovať o všetkých týchto troch transferoch, presunoch? Takže tí, ktorí sú za e, tieto presuny, nech sa páči, zvihnite ruky. Je vous remercie. Baissez les... Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto? Nikto. Čiže dvaja sa zdržali. Takže tento presun je schválený a dúfam, že aj na rade ich schvália. Pani Holmajerová, čo sa týka sekcií rozpočtu 2014, Simplement présenter le 55. prezentovať len 55. Čiže k tomu ďalšiemu to môže predstaviť pani Holmajerová. Ide tu o budovy, pretože máme problém v budove Jean Monnet. Je tam azbest, ktorý je nebezpečný pre ľudí ale možno pani Holmajerová to lepšie e, vysvetlí. Samozrejme, prídeme k tomu, hovorí pán predseda, keď budeme hovoriť o mm, politike týkajúcej sa nehnuteľnosti. Pani Holmajerová. Ide tu o budovu Jean Manet. Podklady od komisie ešte dostaneme. Táto budova sa žiaľ ukázala ako budova, ktorá škodí zdraviu, pretože je tam azbest a predstavuje veľké ohrozenie pracovníkov a musíme investovať veľmi veľa peňazí na to, aby sme našli prechodné riešenie pracoviska pre týchto pracovníkov a počkať, kým budeme mať novú žanmene budovu, nemôžu tam už pracovať a do budúceho rokovania snad dostaneme ďalšie informácie a podklady. A tento transfer bude potrebný, aj keď je to drahé, nič nám nepomôže, jednoducho ľudia tam už nemôžu pracovať. Budova je staršia a v tých časoch sa stávalo s azbestom pomerne bezstarostne, takže azbest je teraz všade v stenách, všade a ľudia tam už jednoducho nemôžu zostať. Je to teda polutovania hodné, nikto sa tomu neteší, ale nie je vyhnutia. Musíme naozaj sa pripraviť na to, že doširoka otvoríme peňaženku. A keď by som vám povedala teraz tú sumu a keď uvidíte, o čo sa my handrkujeme s členskými štátmi, tak by ste skameneli, ale chcem sa teraz ešte vyjadriť e, k týmto veciam veľmi rýchlo. Je tu E, Európsky súdny dvor, ktorý usporil energiu a chcel by 85 tisíc investovať na zlepšenie softvéru a výpočtovej techniky. <clears throat> Toľko k súdu. Neviem, čím pôjdeme teraz podľa inštitúcií. Mám všetky naraz povedať? Pôjdeme inštitúcia po inštitúcii? Ako poviete, pán predseda, všetky? Dobre. Takže všetko naraz. Potom tu máme výbor regionov, ten má viacej požiadaviek. Výbor regionov by chcel zvýšiť rozpočet na cestovanie a vyňať to z inej položky. Ide tu o 50 tisíc, ktoré zostali inde. Po druhé by chceli zlepšiť technické vybavenie o 45 tisíc. Po tretie by chceli fitting out of premises, to znamená niektoré elektrické veci, vykurovanie napríklad zlepšiť tým, že by používali vyhrievací systém na báze plynu, aby to bolo priaznivejšie pre životné prostredie a lacnejšie. To by stálo asi 55 tisíc eur a potom by ešte chceli posilniť výpočtovú techniku v oblasti softveru a na to by potrebovali 148 tisíc. Tam patria aj portále pre členov výboru, aby mohli lepšie pracovať a mali lepší prístup. Potom zapracovanie intranetu a extranetu na novú verziu SharePointu a menej písomných dokumentov a viac dokumentov distribuovaných cez počítače. Tam je nejakých 800 e, tisíc. A potom je tu iná oblasť, kde by chceli technické inštalácie posilniť a na to potrebujú ešte raz 27 tisíc 420 a potom posledné si myslím je pre výbor regionov väčšia suma zvyše 900 tisíc, hlavne z pôvodne vyp- vypočítaného vyššieho indexovania personálu, ktorý teraz nepotrebujú a v tejto súvislosti by chceli už skôr predčasne e, financovať e, niektoré veci z annual lease payment, aby bol budúci rok ľahší. A to sú veci, ktoré vzniknú aj pri indexovaní iných položiek a preto by týchto vyše 900 tisíc chceli použiť na to, aby to mohli preniesť, keďže tieto prostriedky prevyšujú. Potom Európsky parlament, tam je veľká, veľký balík, o ktorom musíme rozhodnúť. Rozhodli sme sa, že e, kat nebude v rozpočte, ale ramasáž a to sa použije na budúci rok, aby sa mohlo všetko zaplatiť Vždy sa nám to podarí za 71 miliónov, to znamená, to je transfer 71 miliónov. Mali sme šťastie pri nákladoch na prechodné obdobie, náklady na asistentov boli nižšie, než sa pôvodne plánovalo. Potom máme aj úspory pri poslancoch a celkové máme 38 miliónov už z tejto oblasti E, nákladov na prechod, ktoré sme nemuseli realizovať. Potom máme ďalšie iné rozpočtové riadky, kde sú úspory a to znamená, že nebudeme mať takmer žiadne dlžoby, žiadne dlhy a nebudeme musieť brať úver. To považujem za veľmi pozitívne, ak môžeme účty hneď platiť a nemusíme tu brať žiadne ďalšie úvery na, ani na budovu. Takže chceme ísť touto cestou a potom tu máme výbor pre eh, hospodárske, teda ECOSOC. Tí chcú fittings, out-premises a purchase services a maintenance of equipment a zo softvéru. To by chceli posilniť. Ide o 990 eh, tisíc a ďalej. A posledný je ombudsman, ktorý by chcel transfer 155 tisíc a musím sa na to pozrieť ešte. Tie sú najmä za preklady a zverejňovanie, aby mohol pokryť hlavné otázky v oblasti platov, ktoré boli jednoducho e, e, ktoré treba jednoducho zaplatiť a indexovať 0,8 a na to potrebuje tento transfer. Takže toľko. Concilier clarté et rapidité mérite un compliment. Takže blahoželám vám k tomu, že to bolo stručné a zároveň prehľadné, pani Gresle. Som trochu prekvapená, že vidím, že 2,2 milióna eur e, vidím, že ostáva pri parlamentnej pomoci a mm, my sme hovorili, že e, stále, že na to nie sú peniaze a ja jednoducho potrebujem e, spolupracovníkov a myslím si, že nie podarené, že toto na tom papieri e, odstraníme. Merci. Ďakujem. A odpoveď? Len krátka odpoveď, že e, toto um, boli pracovné miesto, ktoré už v roku 2015 nebudú a um, to bolo pracovné miesto, ktoré sa plánujú na to, že keď e, budú dodatočné um, náklady e, na odchádzajúcich um, poslancov a asistentov, no veľká časť tých um, asistentov opäť um, bolo um, zase um, prijatých zamestnaných, ale nemôžeme um, pre, Zvedať, že ich bude 89% zase prijatých, ale musíme rátať s tým, že povedzme 50% bude um, prijatých a musíme s tým počítať um, budúci rok uh, v sekretariate, ale na rok 2015 už uh, tieto prostriedky nie sú k dispozícii. Merci. Autre question? Ďakujem. Ďalšie otázky. Mm, čiže čo sa uh, týka tej budovy Konrada Adenauera. Čo treba zaplatiť? Dovolte mi povedať, že sa opýtať, že koľko ešte na budove e KT ešte treba financovať po tom prevode, koľko peňazí tam chýba, aby som e, tiež vedela. No, mne z hľadiska rozpočtovej jasnosti je chyba, že sa to nerozpočtovalo, to som už povedala párkrát, a že stále um, iné rozpočtové položky nadrozpočtujeme a aby sme to presunuli, to isté robíme s radou a s Residence Palace, podľa mňa to je nesprávne a tu robíme chybu a my uh, potom uh, si uh, nemáme právo, aby sme ostatných kritizovali, že stále si narokujú na niečo, čo nepotrebujú. Monsieur Arnott. Pán Arnott. Just wondering, um, the... Ja sa len mm, pýtam, že ten prvý návrh, ktorý bol spomenutý, bola um, problém eh, zdravia a bezpečnosti kvôli azbestu. Otázka je, či by sme mohli o tom hlasovať samostatne z ostatnými, lebo ja by som hlasoval ináč v tejto veci. Über Jean Monnet stimmen wir heute gar O budove Jean vôbec nebudeme dnes hlasovať. Do. No votre demande de... Dobre, takže vy stiahujete tú požiadavku o oddelenom hlasovaní. Takže čo sa týka Konrada Adenauera, čo tam treba ešte zaplatiť? Budova Kaca len teraz stavia a e, my sa pokúsime o financovanie zároveň a e, tiež e, to krátené my sme budovu eh, krátili čo do financovania a budeme sa presne držať tohoto plánu financovania, ako to predložil eh, výbor eh, pre rozpočet po návšteve v Luxembursku a aby to nebolo žiadne dorozumenie, my sme v našom rozpočte nedali ani 1% mm, prosvedko navyše, teda sme nič nedraz, nenadrozpočtovali a to bolo e, v roku, kedy e, sme museli zohľadniť voľby a veľa faktorov neistoty, tak e, táto kvota je dosť dobrá a podľa mňa náš rozpočet je dosť primeraný a dobrý, ale tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme e, využili na to, aby sme e, nemuseli e, žiadne úvery brať a žiadne úroky platiť. Ešte by som rada prinesla tú tabuľku na budúce, pretože tu sme to už prehľadne trikrát ukázali. Môžem to ešte raz priniesť na kritikové, môžu povedať, že budúci týždeň možno máme um, 85 alebo 84 miliónov, čo musíme eh, platiť, ale teraz eh, je to len 71, eh, takže to je rozdiel. vek. Áno, ak to môžem upresniť, tak vďaka tomuto prevodu budeme mať financovanie 146 miliónov a to je 45 definitívnych nákladov. Čiže musím povedať, že sme už na ceste k smerom k polovici financovaniu projektu. Predseda, čo sa ho týka rozpočtu a prehľadnosti rozpočtu, eh, dobre by bolo, keby sa takéto operácie dostali aj do rozpočtu. Ak som eh, dobre pochopil, tie rozpočtové prostriedky sú eh, započítané predsredníctvom presunu to je tu strašná zima. Ja neviem, či šetria na kúrení alebo čo. Musel som si dať čá, lebo mne je tu zima. Mimo mikrofónu. Bon, euh, faites des économies pour financer l'immeuble qu'on... No, čiže a ako získame finančné prostriedky na financovanie tejto budovy Konrada Adenauera? Myslím si, že členovia výboru majú v tom jasno, môžeme hlasovať. Súhlasíte s tým, aby sme hlasovali e, o všetkých transferoch pani Holmérovej? Čiže kto je za schválenie presunov, ktoré predložia pani Holmajerová? Zdvihnite ruku. Ďakujem. Kto je proti? E, jeden. Teraz kto sa zdržal? Traja sa zdržali. Čiže hlasovali sme za A teraz, čo sa týka politiky nehnuteľnosti, je tu vlastne založenie centra pre návštevníkov, návštevníckého centra pre tých, ktorí sa prídu pozrieť k nám do Bruselu. Pani Holmajerová. Tu ide o zásadné odsúhlasenie. V roku 2014 máme náklady 2,656 miliónov. No, to je zásadné rozhodnutie, k tomu už dvakrát znali e, v rozpočte e, nakoniec e, schválené, ale niektorí sa pýtali, že prečo um, celá uh, tá správa um, bola označená za dôvernú, ale um, to bolo kvôli tomu, uh, že uh, nebolo ešte urobené výbrové konanie a povedali sme, ako to chceme financovať. Z tohoto hľadiska sme žiadali, aby sekretariat tie zásadné údaje dnes rozdal kolegom. Ide to o to, aby sme zradili ehm, vlastný e, nový trak pre návštevníkov, pretože e, máme mm, časté problémy s prijazdami autobusov a ehm, máme potom ehm, problém, že ľudia vystupujú e, na ulici, je tam ruša doprava, preto sme plánovali, že tu v budove Atrium urobíme inú formu prijazdu pre návštevníkov, zorganizujeme ju má to byť 320 e, štvorcových metrov plochy pre um, návštevníkov aj um, 610 um, metrov štvorcových plocha pre toalety a potom e, ďalšia plocha e, pre e, zdržiavanie sa 340 e, štvorcových metrov, pretože vieme, že v akých ťažkých dopravných situáciách musia tí ľudia vystupovať z Uh, Tá sme už uh, schválili v rozpočtom výbore, čo týka radových úrovní a potom to bude ešte ďalších e, 180 štvorcových metrov, potom sú to plochy, kde máme archívy a to je ďalších 160 štvorcových metrov a technické zredenia 90 štvorcových metrov. Tu tiež e, sme zohľadili príslušné aspekty pre životné prostredie a potom sa bezpečnosť inak organizuje. Tí ľudia dnes e, stoja e, nekonečne dlho e, v e, bezpečnostnej kontrole mali e, by taďal prešli, prejsť rýchlejšie, aby tam tiež neboli komplikácie pre hm, kolegov, asistentov a je to hm, proces e, verejného výberového konania a nedáva sa to e, zadarmo a hm, celkové náklady sú 5,2 milióna. V zásade sme to e, schválili, ale na rok 2015 teraz na 2014 to bude ehm, jedna častka, na rok 2015 2,44, aby sme mohli eh, riadne eh, tu prijímať eh, návštevníkov a potom v druhom kroku prispôsobíme si trakt pre návštevníkov na konferenčné priestory pri renovácii ehm, budovy PHS. To budova je teraz 30 rokov stará, má príslušné problémy a my eh, neskôr s tým začneme a ehm, potom budú atrium musíme za dva roky eh, zrealizovať a potom eh, ďalšie veci môžeme začať a preto ja žiadam o schválenie ehm, tejto sumy 2,656 na 2000 stranu a potom 2,44 na rok 2015. Ak máte ešte otázky, Ďakujem. Kto sa hlási o slovo? Nech sa páči. Ja, Ďakujem, pán predseda. Ja myslím, že hm, čo pani Holmár povedala, znie rozumne, čo do obsahu. Netreba o tom pochybovať, ale ja ešte som sa prihlásila pre mňa ako novú poslankyňu aj e, tenovú spravodajkyňu. Je to trošku čudné, čo sa týka informačnej situácie. Myslím si, že to je e, zásadné rozhodnutie, čo sa týka rozpočtu parlamentu a takéto rozhodnutia podľa mňa musia byť prístupnej e, frakcii a e, byť e, včasne e, preverené. E, ja vychádzam z toho, že e, ďalšie frakcie e, ne, e, dali k dispozícii podklady a e, bolo to skenované, vznikla z toho PowerPointová prezentácia, ktorá sa môže pozrieť len ako vytlačená, nie digitalizovaná a preto si ju nemôžeme moc dobre využiť a ja sa domňujem, že aspoň by sme mali mať možnosť ju prediskutovať. Bien, sur l'urgence, Madame Holmeyer. Takže čo sa týka bezodkladných náležitostí, pani Holmeyerová. Môžeme to odložiť aj na ďalší týždeň, ale jediný problém je, že pred koncom e, roka musia táto vec e, byť až do konca prejednaná, preto je to pod časovým tlakom a ešte jedna vec je, že e, žiadny ten spravodajca sa neprihlásil do teraz a teraz to bolo medzi nami úzus, že podklady, ktoré sú dôverné, medzi tými spravodajcami eh, sa mm, mm, poskytovali. Kolega Maňka eh, to pozná dobre, aj ďalší kolega, ktorí boli zodpovední za budovy. A keď eh, mm, sa u mňa prihlasia tie nespravodajcovia, tak môžeme si vymeniť tie podklady. sú to dôverné veci, lebo sú tam často dôverné informácie, keď sme to tu zverejnili, tak potom by to e, mohlo e, ohroziť e, až do absurdné situácie výberové konanie verejné. Preto to chceme len tie informácie medzi spravodajcami, tými spravodajcami uh, si zdieľať a tie sumy už boli uh, schválené a my tam nič nemeníme na sumách, je to už v rozpočte. Uh, na rozdiel od e, Bodeka Tata už bolo e, zahrnuté do rozpočtu a tie, ktorí sú to noví, e, o tom neboli informovaní, že to je už pevne zapracované do rozpočtu, tá suma nie je prekročená a je to je z tohto rozpočtu, no a sume sa nemení nič a my len meníme tie plány, ktoré sme už dvakrát prijali. To je všetko, čo tu robíme a sme o mm, podrobnostiach diskutovať, lebo ináč by sme ohrozili mm, tie plány, ktoré nemusia mm, prebehnúť verejne. Takže žiadam o porozumenia. Mm, doteraz mi nebol menovaný žiadny tieňový spravodajca. Jednoducho nemáme žiadneho. Teším sa, že Mm, budem mať e, konečne e, už spravodajcu, lebo mne by bolo milšie, keď sme to priamo prebrali e, s tým, ako to bolo predtým zvyčajné. Sme pod časovým tlakom, nemáme nič nové, my sme to rozpočtovali, je to rovnaké, ako už dvakrát sme rozhodli, len musíme to teraz s konečnou platnosťou odsúhlasiť. Pani Gressler? Som trochu zmetená, mám otázku, že prečo musíme potom eh, niečo eh, rozhodnúť, keď je všetko jasné. Eh, nechápem, nemôžem prijať rozhodnutie, ktoré čo do obsahu nepoznám, to je odmietam. Mm, bolo to rozdané, a kde to je? Kde to je? Bolo to rozdané. Äh, ich habe da kein gutes Gefühl. Ja nemám z toho žiadny dobrý pocit, pretože ja som zvolená ako členka parlamentu a nie, aby som um, bola členkou nejakej skupiny spravodajcov a tieňových, takže podľa mňa je to pádne konanie. Bolo to verejne rozdané všetkým členom. Man. Ja, also, wie gesagt... Ako odznelo, ja by som aj keď to nebolo mm, komunikované tým spravodajcom, ako som povedala, ja by som rada na tom ďalej pracovala a e, nemôžem niečo požehnať, e, o čom nemám dostatočné vedomosti a preto na základe toho chcem navrhnúť, aby sme o tom hlasovali budúci týždeň na ďalšej schôdzi. Pani Holmajerová nám povedala, že my Eh, môžeme prijať stanovisko do konca decembra, či ak to urobíme na budúci týždeň, to je v pohode. Môžem vidieť, že DG mohlo povedať, pod akým je tlakom alebo nie. To by nám to mali povedať, aby sme vedeli, že na základe čo teraz rozhodujeme. Eh, ja som už videla tento list, ale ja som nemohla vziať eh, ako um, základ, podklad pre um, rozhodnutie. Ja som nevidela žiadny PowerPoint. Ja som pripravená. Pripravená. Rád by som niečo už e, videla k tomu. Monsieur Klety, direktor generál. Pán Klety, e, generálny riaditeľ finančných oddelení. Nech sa páči, môžete nám to vysvetliť? Ďakujem, pán predseda. Chcel by som upresniť túto otázku dôverného charakteru. Myslím si, že my sme len zobrali e, to finančné nariadenie, o ktorom sa rozhoduje tu v tejto inštitúcii a ktoré stanovuje, že na, žiadosť inštitúcie je to článok 233, e, že dokument, ktoré sa týkajú návrhov ohľadom nehnuteľnosti, sú dôverného charakteru. Čiže všetky spisy, všetky informácie dostal predseda výboru pre rozpočet a myslím si, že boli k dispozícii, ale e, pod podmienkou, že sa s nimi bude nakladať dôverným spôsobom. Že každý člen sa s nimi bude môcť oboznámiť, len um, je tu istá ochrana. Je dôležité, aby sa tieto informácie nedostali na internet a tak ďalej, pretože potom máme problémy s verejným obstarávaním. Ako povedala e, pani spravodajkyňa. Diskutovalo sa o tom, pretože 2 milióny, celé 5 sa dostali do rozpočtu na roku, na, do roku 2015 a e, sú tu e, dve úrovne na ktorých sa obraciame na výbor. E, podľa článku 233 sme teraz e, vo finálnej fáze, máme návrhy na stole a teraz môžeme povedať, že e, náklady budú predstavovať 5 miliónov 250 tisíc a možno, že e, celý ten proces je taký náročný. Musíme uznať, že sa tu menili mm, poslanci, teda máme tu nové volebné obdobie, ale myslím si, že je tu súslednosť, ktorá nebola narušená. Ďakujem, hovorí pán predseda. Môžeme sa na túto otázku pozrieť ešte 11., pretože 11. máme schôdzu vo výbore, takže navrhujem, aby sme, sa, eh, aby sme hlasovali o tom 11. pani Kesslerová. Eh, povedala som si, že keď tie dokumenty sú k dispozícii, ale v dôvernom charaktere, tak som si myslela, že na to je celá procedúra. Ja som nedostala žiadne pozvanie do miestnosti, kde si môžem pozrieť tie dokumenty. Viete, ja nemôžem hlasovať o niečom, čo nepoznám. Čiže e, bolo by dobré, keby sme mali k tým dokumentom prístup. Dobre, nebudeme o tom diskutovať do nekonečna. Navrhujem, aby sme diskutovali o tom budúci týždeň. Môžete, od, môžete si to pozerať ďalej. Len na informáciu. E, tie e, zásadné informácie o tomto projekte um, boli, um, sú k dispozícii aj dnes v PowerPointovej prezentácii každému poslancovi. Len ide o údaje, že ktoré firmy a podobne tieto nezverejňujeme a to e, vedome e, robíme a e, tieto len dávame spravodajcom a to z konkrétnych dôvodov a o tom sme uzrozumeli aj výbor, ale všetky informácie o tom, ako to so plánujeme, je už v tej PowerPointovej prezentácii, takže to si každý môže pozrieť, na tom nie je nič tajné len tá PowerPointová prezentácia nebola tu eh, predložená na papier, eh, na svoj papierovej eh, forme, ale je možnosť pozrieť si ju na internete, pretože tam sú aj lepšie obrázky. Dobre, takže do 11. decembra si to pozrite a potom sa vyslovíme. Sú ešte ďalšie otázky k bodu rôzne? Nie? tak potom ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto zasadnutia. Zasadnutie sa končí.